Liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Ähm, ich äh, begrüße Sie. Takže chcela by som vás äh, pozdraviť. Nevyzerá to tak, že nás je veľmi veľa, ale ste tu takí roztrasení, tak povediať. Eh, ale môžete sa aj presadiť. Takže chcela by som pozdraviť medzi nami pána ministra pre vzdelávanie zo Španielska, je to pán Andrej Gabilon, do ktorý bude hovoriť. Veľmi sa tešíme, že tu je. A pokiaľ ide o moje skúsenosti, e, môžem povedať, že španielské predsedníctvo sa skutočne veľmi staralo o náš výbor. E, dostali sme veľmi veľa pozvaní, bohužiaľ sme nemohli všetky tie pozvania prijať, respektíve sa zúčastniť e, tých rôznych udalostí, ale skutočne si myslím, že sme boli v dobrých rukách, pokiaľ ide o vaše predsedníctvo a pokiaľ ide o to vaše obdobie, veľmi dôležité veci sa v rade prijali, pokiaľ ide o vaše predsedníctvo. Uvidíme samozrejme, že či sa tieto veci presadia, pretože tam ide aj o sociálnu dimenziu e, vzdelávania a odbornej prípravy. Samozrejme, že aj podpora celoživotného vzdelávania, aj e, podpora zručností e, potrebných na získanie pracovného miesta. A potom tam bola veľmi dôležitá spolupráca medzi strednými školami a samotným priemyslom. Takže pokiaľ ide o stratégiu na roky 2020, všetko to vynikajúco zapadá do tohto plánu a dúfam, že to, čo si rada teraz predsa vzala, a pokiaľ ide o tie ciele, že sa v podstate e, zredukuje počet tých, ktorí e, vypadávajú zo školy z 15 na 10 a že sa zvýši percento tých ľudí, ktorí sú na stredných školách na až 50 e, Takže dávam vám slovo. Pán. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, po druhý raz vystupujem pred týmto výborom pre mládež, vzdelávania a kultúru, aby sme zhodnotili španielské predsedníctvo v oblasti vzdelávania a výchovy. Počas týchto šiestich mesiacov sme pracovali spoločne s Európskou komisiou, s členskými štátmi, s parlamentnými skupinami, a to v rámci procesu dialógu a proces tvorby koncenzu, tak aby sme dosiahli ciele, ktoré sme navrhovali. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom za ich ochotu a spoluprácu. Spolupracovať s cieľom zlepšovať vzdelávanie a výchovu v Európskej únii. <clears throat> Toto napredovanie počas nášho predsedníctva bolo výsledkom práce všetkých a za toto úsilie vám chcem poďakovať. Bol to naozaj kolektívny výsledok. <clears throat> Chcel by som špecificky vyzdvihnúť podporu Európskeho parlamentu ktorý podporoval priority španielského predsedníctva v oblasti vzdelávania od nášho prvého vystúpenia vo vašom sídle až po ukončenie plenárneho rokovania 16. júna 2010 eh, schválením stratégie 2020. Ďakujeme pekne. Žijeme v ťažkých momentoch, ktoré sú výsledkom veľmi ťažkej a vážnej ekonomickej krízy. Unik z krízy je priorita pre Európu. A práve v tomto smiele sú tu dve veľké e, ciele, ktoré malo španielské predsedníctvo. V prvom rade to bolo spustiť fungovanie novej Lisabonskej zmluvy a inštitúcií, ktoré sa týmto vytvorili, no a po druhé podporiť spoluprácu na ekonomickej úrovni v rámci celej únie, tak aby sme dokázali efektívnejšie bojovať proti kríze a aby sme podporovali obnovu. No a na záver, je nevyhnutné otvoriť novú etapu v ekonomickej a menovej únii, ktorá výrazným a rozhodujúcim spôsobom prispieva k jednote a zároveň k prevencii budúcich kríz. Španielské predsedníctvo si zároveň vytýčilo veľmi veľké európske ciele a rozhodlo sa začať nový model ekonomického rastu, ktorý bude udržateľný. Musí to byť model, ktorý je udržateľný z ekonomického, ale aj environmentálneho pohľadu. Je to model, v rámci ktorého vzdelávanie a výchova musia byť v centre komunitárnych politik. Počas predchádzajúceho vystúpenia pred týmto výborom v januári som vám oznámil, že španielské predsedníctvo bude <clears throat> sústreďovať výchovné a vzdelávacie hodnoty na tie najelementárnejšie princípy. Sme v Európe, áno, ale predovšetkým myslíme na občanov a občianky v Európe. A práve pre nich a predovšetkým pre nich sme pracovali. Aby sme podporovali vzdelávanie a zároveň, aby sme ju umiestnili do srdca komunitárnych politík. Vzdelávanie a výchova sú základným pilierom rozvoja osobnosti, ale aj pracovných návykov a práve preto sú nevyhnutné, aby sme dosiahli dobrú sociálnu kohéziu a blahobyt. Vzdelávanie je nevyhnutné, preto aby sme aktívnym spôsobom uplatňovali aktívne občianstvo. Vzdelávanie je ten prvok, ktorý najlepšie garantuje rovnosť príležitostí. Vzdelávanie je tá najlepšia zbraň v boji proti chudobe, a sociálnej exklúzii. No a v konečnom dôsledku je to najlepšia sociálna politika. Počas minulého januára sme si vytýčili celú sériu cieľov v oblasti španielského predsedníctva, konkrétne v témach vzdelávania a výchovy, ktoré sme sústredili do štyroch hlavných priorít. Umiestniť vzdelávanie do srdca stratégie Európy 2020. Posilniť sociálnu dimenziu vo vzdelávaní a výchove <clears throat> podporovať implement, implementáciu eh, kompeten- kľúčových kompetencií a zároveň podporiť nové kapacity pre tvorbu pracovných príležitostí. Rozšíriť európske, eh, európsku, európsku oblasť poznania ako priestor pre konvergenciu myšlienok mal by to byť eh, európsky priestor znalostí, európsky priestor výskumu a takýmto spôsobom nevyhnutné modernizovať a zinternacionalizovať naše univerzity. No a práve teraz, keď španielské predsedníctvo končí, je ten správny moment, aby sme dokázali vyhodnotiť tieto výsledky a podali zúčtovanie. No a práve preto sme tu dnes, tu v parlamente, kde sú prítomní zástupcovia a zástupkyne občanov a občianok celej Európy. Parlament je miesto slova. A práve to sa vyjadruje v dôvere v dialog. To, čo sa hovorí, sa tu aj počúva. A výsledkom je konfrontácia myšlienok. A benefit takéto diskusie vytvára priestor pre vytváranie dohôd namiesto sporov. Zastupovanie občanov nie je len povinnosť jednotlivých politických aktérov, ale v zásade je to tá kľúčová esencia demokracie. No a práve preto stojím dnes pred vami presvedčený, že teraz vystupujem pred 500 miliónmi občanov a občianok Európy. No a teraz mi dovolte vymenovať jednotlivé ciele, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť pri naplňaní týchto cieľov, ktoré som už spomenul. A v prvom rade to bolo umiestnenie e, vzdelávanie do srdca stratégie Európy 2020. Umiestnenie vzdelávania do srdca tejto stratégie bolo veľkým cieľom španielského predsedníctva vzdelávanie neformovalo e, súčasť veľkých komunitárnych politik. Existuje to pomerne veľký koncenzus pre dosiahnutie tohoto cieľa na európskej úrovni. Európa, ak chce vybudovať nový ekonomický a sociálny model, ktorý bude udržateľný, tak je nevyhnutné, aby sme sa postupne primieniali na spoločnosť poznania a aby sme spoločne e, sa sústredovali na kultúru, inovácie a prenášanie poznatkov v celej spoločnosti. Otvorili sme túto diskusiu v rámci, úlohu, v rámci úlohy, ktorú musí mať vzdelávanie v, a výchova v novej Európe po roku 2020. A práve v tomto smere sme neustále spolupracovali s Európskou komisiou pri príprave danej stratégie. Táto dohoda, ktorú sme dosiahli po stretnutí ministrov vzdelávania vo februári, e, v podstate naznačovala tú základnú potrebu, že lepšie vzdelávanie a výchova musí tvoriť základný cieľ, globálny cieľ európskej stratégie tak aby sme dokázali zabezpečiť efektívny a trvalý únik z krízy. Ako predseda Rady ministrov vzdelávania a môj tým eh, sa nám podarilo eh, zabezpečiť, že táto rada prijala pozíciu, v rámci ktorej sme počerkli dôležitú úlohu vzdelávania a výchovy, ktorú musí zohrávať v budúcej európskej stratégii. Komisia vo svojom oznámení z marca o stratégii Európa 2020 vytvorila sériu eh, základných rámcových iniciatív, z ktorých mnohé sú priamo nasmerované na vzdelávanie a výchovu. Napríklad Únia pre inovácie, Mládež, a, mládež, a, mládež v pohybe, Digitálny vek pre Európu a zároveň agenda nových kvalifikácií a, za, a tvorby zamestnanosti. V súvislosti s jarným samitom sme poprvýkrát diskutovali o novom texte tejto stratégie a dosiahli sme dohodu ohľadom základných principiálnych elementov. Vrátane piatich kľúčových cieľov, ktoré sme vytýčili a medzi ktorými sa nachádza aj zlepšenie úrovne vzdelávania, predovšetkým s cieľom znížiť, e, znížiť e, neukončenú základnú školskú dochádzku a zároveň efektívnejšie sa sústrediť na, e, na vyššie miery dosahovania e, vyššieho, stredného a vyššieho vzdelávania. E, počas ďalšieho stretnutia v apríli sa ministri vrátili k tomu, aby počiarkli dôležitosť vzdelávania a, a snažili sa vytýčiť konkrétne percentuálne čísla, ktoré Európa musí dosiahnuť do roku 2020. Na Rade ministrov vzdelávania v máji sa diskusia sústredila na príspevok e, Európskej rady z júna, alebo teda v júni, ktorý mal pripísať e, dôležitosť na ukončenie základných dohôd, tak aby sme prijali stratégiu Európa 2020 v tomto duchu a s cieľom zlepšiť vzdelávanie v Európe počas najbližších desiatich rokov sme vytýčili základný cieľ a tým je znížiť e, neúplnú dochádzku, neúplnú základnú školskú dochádzku o 10% a o 40% minimálne zvýšiť percento populácie, ktoré ukončí stredn- vysoké vzdelávanie alebo jeho ekvivalent. V tomto momente 26 do 27 členských štátov podporujú tieto numerické ciele. Hoci, bohužiaľ, Spojené kráľovstvo sa nevedelo vyjadriť pretože sa nachádzala v období tvorby novej vlády. A práve preto e, dohoda dosiahnutá na rade 26, 6 z 27 členských štátov sa pretavilo do záverov predsedníctva a nie rady. Pretože k závery rady si vyžadujú jednohlasnosť a práve tá nám chýbala. No a na záver myslím si, že to dobrý oznám pre všetkých. Sa to predsa len premenilo na, e, na tému Rady Európ, Európskej rady a počas posledného stretnutia 17. júna Rada potvrdila základných 5 kvantitatívnych cieľov na európskej úrovni v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, inovácií, klimatických zmien a sociálnej inklúzie. Zdá sa, že to sú dobré správy, pretože vzdelávanie je medzi týmito piatimi hlavnými cieľmi a zároveň, to cítim aj ja tak, že to je dobrá správa, pretože práve toto vzdelávanie na, na prierezovej úrovni ovplyvňuje všetky ostatné ciele. V oblasti vzdelávania sme si vytýčili dva základné kvantitatívne ciele, ktoré už som predtým spomínal. A okrem týchto percent, ktoré sme navrhovali, je poprvýkrát vzdelávanie e, zohráva veľmi dôležitú a kľúčovú úlohu pri presadzovaní politík Európskej únie. Dámy a páni, myslím si, že všetci by sme si mali zagratulovať za dosiahnutie tohoto veľkého cieľa. Počas viacerých rokov ste pracovali vy, ale aj my, na tom, aby to tak bolo. A poprvýkrát sme e, formálne vytvorili záväzok na európskej úrovni vytvoriť nový cieľ, nové prepojenie medzi ekonomikou a vzdelávaním. Je to prepojenie, ktoré posilňuje myšlienku sociálnej Európy a umiestňuje vzdelávanie do srdca celého hospodárstva poprvýkrát sa Európa podpísala pod E ako, písm, ako, ako vzdelávanie v slove education. Všetci sme pracovali naozaj veľmi tvrdo, už mnoho rokov na tomto ciele. A my sme len boli pri tejto záverečnej fáze a dotiahli sme túto prácu, tak povediac, do konca. Ďalej je to otázka posilnenia e, sociálneho rozmeru vo vzdelávaní. Dámy a páni, ako určite viete, vzdelávanie je najlepší nástroj na vyrovnávanie sociálnych nerovností a práve preto e, je obrovský potenciál vzdelávania, ktorý musíme využiť. Viac je to, dôle, je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože hospodárska kríza vytvorila veľký tlak na mnohé skupiny obyvateľstva a práve preto od začiatku nášho predsedníctva sme sa sústredili predovšetkým na sociálny rozmer vzdelávania ako základnú os pri všetkých diskusiách a cieľoch v rámci eh, februárovej rady ministrov sme na otvorili neformálnu diskusiu ohľadom sociálneho rozmeru vzdelávania a výchovy a členské štády štát naznačili svoje myšlienky ohľadom tvorby eh, politik viac inkluzívnych, viac rovnostárskych a, viac, a na vyššej úrovni kvality. Na majovej rade sme, sme mali e, koncentrovanú diskusiu ohľadom e, znižovania rizika nezamestnanosti a sociálnej exkluzie a ministri schválili dokument záverov ohľadom sociálneho rozmeru vzdelávania a formácie a, a výchovy odbornej. Práve v tomto smere sme vyzvali členské štáty, aby prijali nevyhnutné opatrenia na všetkých úrovniach vzdelávania s cieľom zvýšiť prístup k vzdelávaniu a zvýšiť jeho kvalitu, tak aby sme zároveň zabezpečili už aj kvalitný systém vzdelávania e, v predškolskom veku e, práve v tomto smere je nevyhnutné, aby sme e, vychovovali k základným a kľúčovým E, kompetenciám už na strednej škole e, v oblasti e, vnímania literatúry, matematiky, aby sme zároveň hľadali adekvátne prostriedky pre tieto nové kompetencie. Nevyhnutné, aby sme integrovali tieto systémy s odbornou prípravou a zároveň, aby sme dokázali pripravovať efektívnu pracovnú silu pre trh práce rozšírenie vyššieho a stredného vzdelávania s finančnou podporou a všetkých, ktorí to potrebujú, s flexibilnými itinerármi, tak aby sme zabezpečili, že všetci vrátane dospelej populácie budú mať prístup k týmto základným kompetenciám. Myslím si, že existuje koncenzus a zároveň aj presvedčenie, tak aby tieto systémy vzdelávania zabezpečili sociálnu rovnosť a akademickú excelenciu a tým, e, tým budeme smerovať k tomu, že rovnosť a výnimočnosť nie sú čímsi e, nezvyčajným, ale naopak navzájom sa podporujú. Po tretie, hovoríme o rozvoji kompetencií v rámci celoživotného a stáleho vzdelávania, nové kapacity pre nové, nové zamestnania. Dámy a páni, vo svojom vystúpení v januári som vám hovoril, že je kľúčové eh, vytvoriť veľmi úzke prepojenie medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou, tak aby sme zabezpečili zamestnateľnosť, sociálne zmeny, ekonomické a politické, rovnako ako aj nové technológie, eh, vytvárajú eh, požiadavky na proces neustáleho vzdelávania. Ľudia častokrát počas svojho života mnohokrát zmenia zamestnanie a rovnako ako dôležité sú tie poznámky, ktoré získali, aj kompetencie, ktoré im umožnia prispôsobovať sa novým pracovným príležitostiam a zároveň nevyhnutná flexibilita na trhu práce. Prostredníctvom práce, ktoré začal výbor pre vzdelávanie, Rada ministrov vzdelávania v máji schválila závery ohľadom kompetencií pre podporu a e, a stále vzdiala- pre podporu stáleho vzdelávania. Volalo sa to nové kapacity pre nové zamestnanie. A to je veľmi úzko prepojené s základnými cieľmi v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania v stratégii Európa 2020. Táto stratégia vytyčuje, že Európa bude bude pracovať pre svoju budúcnosť v rámci prípravy personálnych kapacít a profesionálnych kapacít. A zároveň budeme pracovať na tvorbe nevyhnutných kompetencií. El compromiso que hemos adoptado los Estados miembros tieto členské, to, to, čo schválili členské štáty, je zamerané na to, aby sme eh, dokázali zvýšiť eh, zvýšili absorpciu týchto kompetencií a aby zároveň bola, boli tieto kompetencie rozšírené na všetkých úrovniach vzdelávania. Je nevyhnutné pripraviť vzdelávacie týmy a centra, tak aby sme sa dokázali pripraviť na túto zmenu paradigmy. Je nevyhnutné, aby sme dokázali zvyšovať celkovú úroveň vzdelávania a prípravy v celej populácii a rovnako aj na úrovni odborných zručností. Je nevyhnutné akreditovať a uznávať kompetencie, ktoré ľudia získali v rámci odborného, ne, formálneho aj neformálneho vzdelávania. A s týmto cieľom komisia a členské štáty sa zaviazali podporovať rozvoj profesionálneho, profesionálneho rastu v rámci všetkých oblastiach odbornej prípravy a zároveň vytvárať potenciál pre spoluprácu medzi jednotlivými sociálnymi partnermi v rámci verejných, v rámci verejných eh, aktivít a verejných vzdelávacích inštitúcií. Po štvrté, je to internacionalizácia a modernizácia vyššieho vzdelávania. Vyššie vzdelávanie hrá kľúčovú úlohu v rámci tvorby blahobytu pre budúcnosť. Na začiatku španielského predsedníctva sme navrhovali prehlbenie e, priest- európskeho priestoru európskej oblasti vyššieho vzdelávania a zároveň napredovanie v agende modernizácie univerzít, ktorú vytýčila Európska komisia. Na Rade ministrov z mája sme schválili závery, rámci ktorých eh, považujeme za kľúčové eh, rozšírenie prepojení a vzťahov s tretími krajinami, ktoré umožňujú výmenu talentov a výmenu skúseností. Eh, konkrétne inštruujeme členské štáty, aby prijali autentickú medzinárodnú kultúru v, v, v inštitúciách vyššieho vzdelávania a zároveň zvýšili svoju aktivitu a svoj globálny rozmer. V rovnakom riadku inštruujeme členské štáty, aby zvyšovali meternú zodpovednosť univerzít prostredníctvom spolupráci e, inštitúcií vyššieho vzdelávania vo viacerých krajinách. Takýmto spôsobom budeme zabezpečovať rovnaký prístup občanov k univerzitám a k mobilite. Okrem toho sme vyzvali komisiu, aby vytvorila stra- európsku stratégiu v tomto duchu, ktorá bude koordinovať jednotlivé iniciatívy, ktoré už existujú a zároveň bude propagovať medzinárodnú projekciu vzdelávania, vyššieho vzdelávania v Európskej únii. V týchto záveroch sa rovnako vyzývajú členské štáty, aby podporovali návrat poznania do spoločnosti tým, že budú prehlbovať európsky priestor vyššieho vzdelávania a zároveň budú vytvárať nový priestor pre budovanie európskeho priestoru poznania. No a na záver, um, treba pripomenúť, že Španielsko Eh, bolo zároveň aj spolupredsedníctvom v rámci ministerských konferencií v Budapešti a vo Viedni, rovnako ako aj v rámci pracovnej, skupi- pracovnej bolonskej skupiny a tieto pracovné procesy boli veľmi úspešné. Konkrétne sme eh, dosiahli veľmi dôležitý úspech, predovšetkým v spustení európskeho priestoru vyššieho vzdelávania na ministerskej konferencii v Budapešti a Viedni. Okrem toho, e, stretnutia e, bolonskej skupiny a aj takisto ministerskej konferencie zobrali do úvahy to, že treba počiarknúť prijatie opatrení ohľadom medzinárodnej mobility študentov s cieľom do, dosiahnuť kritérium, ktoré sme si e, vytýčili v deklarácii zloven. A tým je v roku 2020 minimálne 20 tých, ktorí ukončia e, vyššie vzdelávanie v európskom priestore vyššieho vzdelávania, študovali alebo prakticky pôsobili počas istého času v zahraničí. A tým, že sme spustili takúto európsku sieť propagácie informácií o hľadom európskeho vyššieho vzdelávania, sa snažíme tento cieľ dosiahnuť. Po piaté a na záver rád by som spomenul niektoré ďalšie otázky, ktoré sa týkajú e, otvorenia nových európskych programov. Predtým, ako to uzavriem, rád by som vám naznačil, že okrem týchto predchádzajúcich dohôd, rovnako sme iniciovali alebo pripravili ďalšie v oblasti vzdelávania. Rád by som počiarkol začiatok diskusie o koordinácii s komisiou ohľadom novej generácie vzdelávacích európskych programov. S ktoré, ktoré nás majú pripraviť pre dosiahnutie stratégie Európa 2020 neformálne stretnutie ministrov v apríli diskutovalo o novej generácii vzdelávacích programov, a to v svetle Európskej stratégie 2020. A e, s týmto cieľom aj EU delegácie počiarkli práve úspech, ktorý sme dosiahli vo viacerých podprogramoch, najmä v programe celoživotného vzdelávania. A tým základným záverom bolo, že nová iniciatíva by sa nemala snažiť nahradiť tieto programy, ale ktoré sú už úspešné a ktoré majú overenú úspešnosť, ale práve naopak mali by sme e, vytvoriť nový potenciál, hľadať priestory, kde môžeme ďalej spolupracovať a hľadať nové možnosti, ktoré by sme v novej stratégii vedeli využiť. Predovšetkým sme sa sústredili na to, aby iniciatíva Mládež v pohybe dokázala naozaj slúžiť, nie prekážať, ale slúžiť tomu, aby sme dokázali vytvárať prepojenia medzi existujúcimi programmi v rámci stratégie Európa 2020, rovnako aj s politikou mládeže a zamestnanosti. Zároveň sme signalizovali dôležitosť um, tieto ciele premietnúť aj medzi mladých študentov, medzi všetkých zainteresovaných partnerov, inštitúcie, ekonomických a sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti. Nehovoríme len o tom, že budeme pracovať pre nich, hovoríme o tom, že chceme pracovať s nimi. No a na záver, dámy a páni, bol to pol rok, ktorý bol naozaj plný tvrdej práce a myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť ciele, ktoré sme si vytýčili, najmä v oblasti vzdelávania. Je to oblasť, ktorá nekončí tu. Nasledujúce predsedníctva si rovnako uvedomia, že predsedníctvo je vždy len čosi dočasné. Nadchádzajúce predsedníctva, najmä belgické a maďarské, ako súčasť našeho tria, eh, by mali naďalej prehlbovať rozvoj týchto veľkých pilierov, ktoré boli vytýčené v stratégii 2020. Rád by som poďakoval všetkým, eh, všetkým partnerom, ktorí nám explicitne umožnili dosiahnuť túto prácu, ktorá sa našom predsedníctvu poďakovala a rád by som odovzdal svoje poďakovania Európskemu parlamentu, Európskej komisii a predovšetkým pani komisárke Vasiliu, členským štátom a vám všetkým za vašu prácu a spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán minister. Keď som vás počúvala, tak som si hovorila, že naozaj za chvíľku tu budeme mať raj. Všetky tie nádherné myšlienky a rady, ktoré máme aj v písomnej forme, ktoré keby sa raz presadili, tak by to bolo skutočne vynikajúce. Veľmi dobre viem, že ste len jedným z 27, ale Eh, jeden jediný vždy v podstate musí eh, urobiť isté sluby. A ako predsedu rady v podstate vám dôverujem, že aj na budúci rok budete mať eh, takú chuť do tejto práce a že tie peniaze, ktoré potrebujeme, peniaze na vzdelávanie, na mládež, a tak ďalej, že tie naozaj dostaneme k dispozícii. Vážený pán minister, naozaj vám dôverujeme a sme presvedčení, že to, čo ste vypracovali e, v priebehu posledných šiestich mesiacov, že to skutočne chcete aj presadiť. Takže teraz by som chcela dať slovo pani Hannibal. Um, um, um, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, že ste mi tak všetkým nám tak jasne vysvetlili a tak podrobne, čím sa zaoberá španielské predsedníctvo. Je veľmi dobré vnímať to, že máte vzdelanie tak vysoko na programe, že má u vás takú prioritu. Prioritu práve v našom výbore je to dôležité si vypočuť, pretože vzdelanie je hlavná vec, ktorú sa zaoberáme. Mnohé veci, ktoré navrhujete, sú vynikajúce, napríklad sociálny rozmer e, vzdelávania a odbornej prípravy alebo prístup k vzdelávaniu, jeho prístupnosť, dôraz na gramotnosť, to všetko je naozaj výborné. Myslím si však, že a je tu otázka, ktorú by som vám chcela položiť. V tejto chvíli čelíme hospodárskej kríze v celej Európe a vlády jednotlivých štátov musia škrtať vo vládnych prostriedkoch, vo verejných prostriedkoch. Ako vidíte vaše priority vo vzdelávaní? Ako vidíte to, že sa budú implementovať a či sa budú implementovať v súčasnej hospodárskej situácii? Ďakujeme. Maria Badiaj Kučet má slovo. Pani predsednička, rada by som poďakovala pánovi ministrovi za jeho účasť e, v tejto sále, na tomto výbore od začiatku španielského predsedníctva, rovnako vtedy ako aj dnes nám vysvetlil svoje ciele a to, e, aké, ako, aké sú jeho vízie Veľmi si vážime to úsilie, ktoré vyvinulo toto predsedníctvo, najmä pán minister, tak aby zabezpečili to, že vzdelávanie bude v strede priorít eh, tohoto predsedníctva. Rovnako som veľmi rada, že som videla takúto veľkú, eh, veľký súlad, ktorý existuje medzi všetkými týmito návrhmi, ktoré ste nám predstavovali, s cieľmi, ktoré eh, schváloval aj tento výbor pre vzdelávanie a kultúru. Každý z týchto cieľov, ktoré som si mohla prečítať, najmä tie poznámky, ktoré sa týkali rady z 11. mája, tu je naozaj úplný súlad. Nemám žiadne špeciálne otázky, ktoré vám chcem predložiť, ale chcem povedať, že jeden z týchto cieľov, ktoré sa nachádzajú v týchto rozhodnutiach, je práve jeden z tých najdôležitejších podľa môjho názoru. A síce je to tvorba nových kapacít pre nové pracovné príležitosti. Myslím si, že v Európskej únii, vo všetkých krajinách máme naozaj pomerne veľký problém a tým je práve nezamestnanosť mladých. To je, to je problém, ktorý je jeden z tých najvážnejších a podľa mňa to by malo právo prejsť do lepšie prípravy, lepšieho vzdelávania pre budúcnosť. Takže chápem, čo e, povedala kolegyňa Hannibal. Chápem aj jej obavy, pretože sa nachádzame v období ekonomickej krízy. No a samozrejme nám máme nedostatok prostriedkov, ale myslím si, že toto je jeden z tých cieľov, ktoré by sme nemali stratiť z dohľadu. No a potom samozrejme to úsilie, ktoré predsedníctvo vynulo v oblasti vzdelávania, pevne verím, že to naďalej budeme vidieť aj pri ďalších predsedníctvách počas belgického a maďarského. No a pevne verím, že nám pomôžu dosiahnuť tieto ciele aj e, do konca, aby sme to vedeli pretaviť do reality. E, Mr. Fisas. Ďakujem pekne, pán minister. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro. Nemohol som byť na začiatku vášho vystúpenia. Ďakujem pekne za informácie, ktoré ste nám poskytli, ale chcel by som vám položiť dve konkrétne otázky. V oblasti bolonského procesu, tam ste hovorili o mobilite, mobilite študentov, čo si čo je naozaj dnes veľmi dôležité a podľa mňa to je kľúčové, ale podľa mňa je bolonský proces je o tom, že musíme zabezpečiť mobilitu procesorov, profesorov a neviem, či v tomto smere došlo k nejakému napredovaniu v oblasti e, profesorov, vysokoškolských učiteľov, e, či ste túto tému nejakým spôsobom rozvíjali. Podľa môjho názoru je kľúčové, aby aj učiteľia mohli e, rozvíjať svoje aktivity na iných univerzitách, aby mohli cestovať. Potom je tu ďalšia téma, ktorá je podľa môjho názoru veľmi dôležitá a pre nás ako pre náš výbor na, na, na ňom nám veľmi záleží. Pán e, predseda komisie Barozo hovoril o mládeži v pohybe, ale Rovnako nás e, trápi aj otázka celoživotného vzdelávania. Táto, to sústredenie sa na, mla, na mladých je veľmi dôležité, ale musíme myslieť aj na tých, ktorí už e, sa vzdelávali predtým. Je dôležité, aby, aby naďalej e, dokázali pokračovať, pokračovať vo svojom vzdelávaní aj potom. Takže čo v tomto smere chceme spraviť? Ďakujem pekne za vašu účasť. Beringer. Beringer, nech sa páči. Grazie, prezidente, grazie, signor ministro, per la eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, pán minister, za vaše presvedčenia, ktoré sa týkajú priorít v oblasti vzdelávania a znalostnej spoločnosti, ako i prierezových cieľov, ktoré s týmto všetkým súvisia. Chcem sa spýtať otázku, ktorá súvisí s tým, čo odznelo bezprostredne po vašej prezentácii. Isté verím, že ste presvedčení o vašich námetoch a myšlienkach, ale často tu počúvame o prioritách, o vzdelávaní, ale v skutočnosti do praxe sa z toho veľa nedostane. Hovoríme o tom, aké dôležité je vzdelávanie, ale keď máme rozhodnúť z rozpočtového hľadiska, čo so vzdelávaním, ocitne sa na spodkoch zoznamov. V Nemecku sa pridelilo 80 miliónov eur na programy oživenia. V rozpočtoch e, bola jediná rozpočtová položka, ktorá sa zvýšila, ale nebola to položka vzdelávanie. Keď potrebujeme nájsť peniaze, peniaze nie sú Prečo vždy naše názory a myšlienky a námety v teórii podporujeme, ale v praxi ich nepodporíme peniazmi? Neviem, či som naozaj pochopil zmeny, ktoré sa dejú vo vzdelávacom modeli a také zmeny, ktoré sa vyžadujú, aby vznikla znalostná spoločnosť. V dnešnom svete nepotrebujeme len pracovné miesta. Potrebujeme vysokokvalitné pracovné miesta a ak dokážeme podporiť tvorivosť v školách, dokážeme ju potom podporiť aj v celej spoločnosti. A myslím si, že to je to najdôležitejšie, čo by sme mali mať na zreteli. Spomenuli ste bolonský proces. To bolo veľmi do- dobré vo vašom prejave, že ste ho spomenuli. Ja si však myslím, že bolonskému procesu sa kladie do cesty veľa prekážok, najmä jeho uplatňovaniu v praxi. Keď máme prístup z hora na dol, počujeme ministrov, ľudí z ministerskej úrovne, ale nevypočujeme si názory ľudí, ktorí pracujú na školách a na univerzitách, ktorí tam študujú. Myslím si, že by sme mali využiť aj prístup z dola nahor a univerzity by mali vydávať diplomy, ktoré by boli uznávané na európskej úrovni, nielen na vnútroštátnej úrovni. Čo si o tom myslíte? Ďakujem za váš príspevok pán Berlinger a napokon pán Papa Nikola. Ďakujem za slovo, za prezentáciu. Španielské predsedníctvo vynaložilo úsilie, aby splnilo ciele a dovolte mi, aby som poďakoval za splnenie týchto cieľov to je vlastne taká dvojitá otázka. My sme povedali, že je potrebné, aby sme podporovali no, mladých ľudí, aby dostali nové príležitosti a aby vzdelávanie, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie na stredných školách, aby bolo prepojené vlastne s potrebami pracovného trhu. A práve toto v podstate by sa malo odzrkadliť v stratégii na rok 2020, e, pokiaľ ide o e, výskum, vývoja, hovorili sme, že v ďalších piatich rokoch v oblasti informatiky, to povedala pani Kus, vtedy, keď sme mali sedenie e, s pani komisárkou, povedalo sa, že potrebujeme 700 tisíc nových pracovných miest a hádam by sme mali tieto systémy prispôsobiť e, takým spôsobom, aby mali mladí ľudia nejakú šancu aj vo vedeckých kruhoch. A musíme si to naozaj skoordinovať aj s ostatnými členskými štátmi, pretože ustavične sa hovorí o nutných e, metódach koordinácie a tak ďalej. A ja som bol spravodajcom, pokiaľ išlo o správu v nadväznosti na koordináciu v oblasti vzdelávania mladých, ale táto koordinácia bohužiaľ stále nie je uspokojivá. Veľmi veľa vecí sa urobilo. O tej koordinácii v podstate nie sme veľmi informovaní, nie sú nejaké hmatateľné výsledky a tie členské štáty v podstate uh, o tom veľmi nehovoria a prirodzene, že v oblasti vzdelávania platí princíp subsidiarity, to znamená, že pokiaľ ide o konkrétnu politiku, členské štáty ju pravdepodobne neuplatňujú, nepresadili ju v e, svojich postupoch. A teraz prichádza druhá otázka. Plánujete nejaké intervencie v nadväznosti na e, lepšiu koordináciu e, Chcete niečo zlepšiť? Vážená pani predsednička, vážený pán predseda, hovorí pán Zver. Ako si som si uvedomil, akej pozícii ste, pretože počas slovinského predsedníctva som vykonával podobnú prácu ako vy. Uvedomoval som si všetky prekážky a všetky možnosti, ktoré má človek, keď zastáva takúto pozíciu. Na začiatku tohto roka sa španielské predsedníctvo rozhodlo vytýčiť si vysoké ciele a ambície. Som si istý, že dnes, keď skúmate výsledky, ktoré ste dosiahli, môžete byť spokojní. Napriek tomu dovolte mi, aby som poukázal na niekoľko dilem, s ktorými podľa mňa zápasí európske školstvo. A tieto témy, tieto úskalia sú možno väčšie, ako si človek uvedomuje. V Európe máme 80 miliónov pracovných miest, na ktorých e, sú ľudia, ktorí nie sú kvalifikovaní na tú, takúto pozíciu. Iba jedna tretina všetkých pracovných pozícii možno má tú smolu, že naozaj tieto kvalifikácie, títo kvalifikovaní ľudia tam nie sú. Keď si však vezmeme hospodárskú situáciu v Európe, jednotlivé komunity sú v tomto nespokojné s výsledkami vzdelávacieho systému, že dáva von zo škôl ľudí, potom skončia na miestach, na ktorých nemajú dostatočnú kvalifikáciu mladí výskumníci, ktorí e, idú študovať mimo EÚ je jedno riešenie tohto problému, alebo celoživotné vzdelávanie. Keď si však vezmeme, ako európska populácia starne, musíme naozaj využiť všetok potenciál, ktorý máme a nespoliehať sa iba na mladú generáciu, iba na mládež. Sú iné prístupy, iné riešenia, oveľa ťažšie sa však realizujú. Napríklad Vzdelávanie novej éry, vzdelávanie postindustriálnej spoločnosti, keď bude treba nové spôsobilosti, nové schopnosti, nové kvalifikácie a takisto nový spôsob učenia aj učenia sa. Na úrovni vyššieho odborného vzdelávania sa zdá, že sme úspešní v Európskej únii, ale na úrovni bolonského procesu sme naozaj utrpeli fiasko. Tento proces je neadekvátny, je zlyhaním v mnohých oblastiach a členské štáty neinvestovali dostatok prostriedkov do svojich študentov. Do univerzitných študentov v Spojených štátoch sa investuje dvakrát viac prostriedkov aj v Japonsku ako v Európe. A teraz, keď čelíme hospodárskej kríze, vlády škrtajú výdavky na vzdelávanie, a žijeme v nezvyčajnej dobe, v dobe, kedy vzdelávanie a odborná príprava sú trňom v oku mnohých. Ale na druhej strane potrebujeme investovanie do vzdelávania odbornej prípravy, ak chceme naozaj splniť tie ciele, ktoré sme si sami stanovili. Samozrejme, vzdelávacia reforma musí byť permanentným procesom, ale je to možno ten najbolestnejší proces zo všetkých. Súhlasím s predrečníkom pánom Papa Nikolaom, ktorý povedal, že koordinačná metóda, metodika nestačí pre európsky vzdelávací systém v dnešných dňoch. Tak sa nedá dostatočne systém modernizovať a neexistuje tu dostatočná súdržnosť. Možno by bolo dobré vydať smernicu, ktorá by platila v tejto oblasti a to už uvidíme v budúcnosti, či, či takáto smernica vznikne. V každom prípade Veríme, že belgické predsedníctvo, ktoré preberá úrad, bude, podobne ako vy, ktorí ste sa to snažili urobiť, zreviduje rámec európskych kvalifikácií. Aby to bol rámec, ktorý v európskych členských štátoch približí k sebe odlišné systémy a poskytne príležitosti pre harmonický rozvoj. Veľmi pekne ďakujem. Má niekto nejaké otázky? vážený pán minister, a pokiaľ a by ste boli takí ochotní do tej miery, do akej to môžete na tieto veci odpovedať. Ďakujem. Prosím, no. Ďakujem pekne. No to je naozaj otázka výmeny konceptu a názorov vo vzťahu vzdelávania. Táto diskusia bola dobrou ukážkou toho. Kríza nás neprestáva trápiť, ale vďaka kríze sme sa toho, čo si naučili, čo si veľmi hlboké a čo si veľmi vážne. Vzdelávanie je e, veľmi dôležité a e, vzdelávanie učí, ale aj my sa môžeme učiť vo vzdelávaní. A myslím si, že ten, kto sa túto lekciu nenaučil, zaplatí za ňu veľmi tvrdo a draho. Pretože vzdelávať do, investovať do vzdelávania je drahé, ale neinvestovať do vzdelávania je ešte drahšie. Investovať do vzdelávania je drahé, ale ak si vyskúšate, ako niekto povedal, investujte do ignorácie, uvidíte až potom, čo je skutočne drahé. Sú isté krajiny, ktoré to už začínajú pociťovať. A vedia, vedia to práve preto, že sa nachádzame v situácii ekonomickej krízy, ktorá je zároveň aj sociálnou a politickou krízou. Je to kríza hodnôt. A to práve z tohoto dôvodu, viac ako kedykoľvek predtým, je kľúčové, aby sme investovali do vzdelávania a do odbornej prípravy. Ale nestačí, aby sme o tom boli len presvedčiví a presviečali. A nestačí, aby sme boli odlišní. Potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Osoby, ktoré budú mať verejnú odvahu, politickú odvahu a angažovanie, tak aby dokázali opäť a znova dobrými argumentami obhajovať to, že neexistuje iný východ, neexistuje iný únik z tohto vedenia krízy, ako investovať do vedy, výskumu, vzdelávania, odbornej prípravy a do kultúry. Ak niekto z prítomných pozná nejakú inú cestu, tak prosím, podelte sa o ňu, pretože podľa mňa toto je tá jediná cesta. To, čo viedlo 27 členských štátov Európskej únie a to, čo aj 27 členských štátov schválilo, boli jednohlasné rozhodnutia. Schválovali sme ich jednohlasne ako už bolo povedané, možno s, s výnimkou drobných rozdielov v jednotlivých krajinách. Napriek nedostatkom v otvorenej metóde v otvorenej metóde logické bolo, aby každý samozrejme hľadal svoje vlastné záujmy. Ale práve vďaka tomu, že táto kríza bola spoločnou krízou nás všetkých, schválili sme jednohlasne, jednohlasne niektoré vyhlásenia, ktoré smerujú jednotným smerom. No a ja som rovnako presvedčený, že e, hľadanie financovania, hľadanie prostriedkov, a tak ďalej. Hľadanie toho, aby sme naozaj dokázali efektívne investovať, je veľmi zaujímavé to, aby sme dokázali lokalizovať a aby sme našli solídne a presvedčivé prostriedky, pretože nám chýbajú prostriedky a častokrát nám chýba aj verejný priestor, chýba nám verejná diskusia, chýbajú nám peniaze, ale častokrát nám chýbajú argumenty. A práve to, čo chcem signalizovať, je to, že európske krajiny, ako európske krajiny sme verili tomu, že nestratíme čas, ak e, budeme otvárať verejnú diskusiu, ak budeme konsolidovať argumenty a ak sa postavíme pred hlavy štátov a vlád a vysvetlíme im, že vzdelávanie nie je nejaký vedľajší vtip, ale naopak, je to kľúčová a centrálna vec v európskych politikách. A práve preto samozrejme, že nás trápia škrty o verejných výdavkoch. Samozrejme, že nás trápi kríza. Ale môžem vás uistiť, že ak skutočne chceme prekonať krízu, tak e, svedomie šéfov vlád a štátov 27 členských štátov im musí hovoriť, že neexistuje žiadna iná cesta. A práve preto, keď sa budú schovávať rozpočty, som si presvedčený, že tento argument sa objaví aj v týchto rozpočtoch. Ak budeme schváľovať budúce rozpočty, tak naozaj budeme vidieť, či veríme aj tomu, čo hovoríme. Je naozaj úplne pravda, a je to veľmi vážne, že potrebujeme nové kvalifikácie pre nové zamestnanie, pre nové zamestnanie a nové pracovné príležitosti, pretože vidíme, že je kľúčové, aby sme dokázali lepšie prispôsobovať na nové pracovné príležitosti, aby sme dokázali vytvárať dynamické pracovné miesta, aby sa Európa dostala na cestu obnovy ale musíme počúvať dopyt spoločnosti, nielen dopyt trhov, celej spoločnosti. Celá spoločnosť je postavená na uhlíko, uhlíkových palivách, a, alebo vidíme, že dochádza k difúzii informačno-komunikačných technológií do všetkých e, smerov. A to nám naozaj predstavuje a to nám ponúka obrovský potenciál pre, pre udržateľný rozvoj to, čo potrebujeme potvrdiť a to, čo potrebujeme eh, overiť a uznať, je to, že strata mnohých pracovných príležitostí bola v tých najmenej produktívnych oblastiach. A opäť a opäť to bolo spojené napríklad s oblastiami výstavby, sociálnych služieb a turizmu a tak ďalej. To nám preukázalo, tie obmedzené možnosti napredovania, ktoré máme. OECD signalizovalo, že v roku 2020 Viac ako 80 pracovných príležitostí v Európe budú kvalifikované pracovné príležitosti. A teda, ak nebudeme mať kvalifikovanú prípravu a vzdelávanie, nebudú tu možnosti rozvoja. Ani osobného rozvoja, ani zamestnateľnosti. A práve preto za teraz nachádzame v núdzovej a kľúčovej situácii, ktorá si vyžaduje jednoznačné presvedčenie. A síce, že jediná možnosť, ako sa z toho dostať, je adekvátna pracovná kvalifikácia musíme už aj v spojitosti s nezamestnanosťou, e, ktorá je alarmujúca, mladých myslieť na to, že títo mladí nemajú kvalifikáciu preto, aby začali fungovať na trhu práce, nemajú adekvátnu prípravu. Začalo to vzdelávanie v detstve. Detstvo je jeden z tých kľúčových determinujúcich momentov, ktoré ovplyvňujú budúcnosť daného jedinca. A práve v tomto smere, ak nedostalo kľúčové kompetencie v škole, kompetencie nielen znalosti a poznatky, ale kompetencie, to je práve veľmi dôležité pre umiestnenie na trhu práce. Predovšetkým sa to týka napríklad uplatňovania základných eh, poznaní a jazyka, aritmetiky a tak ďalej, ale potrebujeme naozaj sa zameriavať aj na dospelých. Potrebujeme sa zameriavať na vyššie vzdelávanie a to práve v súlade s tým, ako už bolo aj signalizované vo vašich vystúpeniach. Je isté, že keď hovoríme o mobilite, tak musíme myslieť aj na mobilitu učiteľov. Myslím si, že strategická oblasť, strategický cieľ, ktorý bol schválený minulý maj, e, v roku 2009 vytyčuje jasné ciele ohľadom mobility e, vzdelávacích pracovníkov. Nezabúdame na učiteľov, máte pravdu, ale tieto závery ohľadom internacionalizácie univerzít, ktoré sme schvalovali minulý maj na Rade ministrov, vyzývajú členské štáty, aby podporovali túto mobilitu ponúka im vlastne možnosť vzdelávania tvorby kompetencií aby sa zapájali do tohto procesu. Pretože je tu veľa mobility, ale táto mobilita je individuálnou mobilitou, ktorá je spojená s vedeckými výskumnými projektami, ale nie je to inštitucionálna mobilita. My musíme vytvoriť inštitucionálnu mobilitu a sme presvedčení, že komisia vytvorí stratégiu v oblasti vyššieho vzdelávania v Európe a to práve s týmito medzinárodnými princípmi, z ktorých jeden z cieľov bude práve mobilita učiteľov. Je naozaj pravda že keď hovoríme o e, týchto témach, tak sa zhodneme na tých základných princípoch. A ako hovorila pani predsednička, sú to úžasné, pekné myšlienky. A teraz ide o to, či dokážeme nájsť kapacitu pretaviť ich do reality. A predsedníctvo bolo sa zasadzovalo za metódu otvorenej koordinácie, v rámci ktorej sme spolupracovali v oblasti riadenia a vzdelávania v Európe. Ale je to oveľa viac. Myslím, že to sú dôležité témy, o ktorých musíme diskutovať. Nehovoríme o tom, že sme e, našli e, konkrétne riešenie, ale musíme efektívne bojovať hľadať konkrétne riešenia proti e, priskorému ukončeniu základného vzdelávania alebo 40-percentnému zvýšeniu vyššieho vzdelávania. Takže aké, aké smery chceme prijať, akým smerom sa chceme ubrať, pretože je nevyhnutné nevyhnutné, aby sme našli riešenia a v priebehu času zrazu zistujeme, že sme nič nesplnili, pretože sme riešenia nenašli. Jedno z tých kľúčových riešení počas tohoto semestra bolo práve um, zmena riadenia vzdelávania v Európskej únii a práve v tomto smere sme pripravovali integrované smernice, ktoré nám musia doplniť ciele uh, stratégie 2020. Práve tieto smernice musia doplňať tie uh, ciele v stratégii. Uh, Boloňa, bolonský proces, bez nejakej eufórie v tom svete, v ktorom žijeme, e, musíme zabezpečovať, aby systémy boli porovnateľné, aby boli kompatibilné. A nie je to od snaha uniformizovať Európu v celom svete, ale naopak, tá diverzita týchto systémov musí umožňovať aj kompatibilitu, aby tu bola mobilita, aby existovali podobné štruktúry, aby sme tu mali podobné systémy uznávania e, predmetov. Potrebujeme otvárať tento priestor, priestor pre pluralitu a to ja považujem za pozitívne to je rovnako spojené aj e, s odborným rastom a podľa mňa to je pozitívne, ale e, niektoré veci sme neurobili dobre, treba si to povedať. Nerobili sme dobre aplikáciu v praxi. Jedna z tých vecí, ktoré musíme zlepšiť, je práve, práve prepájanie s vzdelávacími inštitúciami, so spoločnosťou, so študentami, Nemôžeme to robiť len pre nich, musíme to robiť s nimi. A v tejto diskusii sme sa naučili, že musíme nájsť nový sociálny rozmer vzdelávania, tak aby táto mobilita bola adekvátna. Nemôžeme e, spájať vzdelávanie e, s dopytom e, spoločnosti a zamestnateľnosťou len v slovách. Musíme sa to naozaj naučiť robiť v praxi. Urobili sme mnohé chyby, urobili sme chyby pre implementáciu týchto politík v praxe, snažili sme sa uniformizovať tieto systémy, ale nikto nechce zuniformniť Európu mne sa páči e, Európa, aká je. Ja by som nechcel Európu uniformnú. Chceme Európu, ktorá je, ktorá je rôzna, ktorá je odlišná, ale zároveň je porovnateľná a kompatibilná. Takže chcem vám len signalizovať, že to nie je len otázka investícií. Potrebujeme aj, indi- aj indikátory, ciele a ich schopnosť reálne nakladať s týmito prostriedkami efektívne pretože je nevyhnutné, aby sme dokázali vyhodnotiť úsilie, ktoré sme vynaložili v tejto téme a v tejto oblasti. Ak e, som, ako samozrejme chápem a, a, a súhlasím s tým, čo sa podarilo slovinskému predsedníctvu, ale nám stále chýbajú kvalifikácie. Máme akési nejasné, nepresné vzdelávania. Nemôžeme byť s tým spokojní, s takýmto, e, s takýmto indiferentným vzdelávaním. Očakávam, že Každá krajina bude pracovať práve v tomto duchu, aby sme e, zvyšovali flexibilitu a zároveň, aby sme zvyšovali kvalifikáciu, e, ktorú poskytuje naše vzdelávanie. Mne to naozaj príde veľmi rozumné, že viaceré krajiny vrátenie Nemecka e, zmenia tento prístup. Takisto vidíme, že sú to niektoré členské štáty, ktoré škrtajú, ale neškrtajú vo vzdelávaní. Musíme škrtať v iných oblastiach, ale nemôžeme škrtať v oblasti vzdelávania. A práve preto vám chcem poďakovať za vaše návrhy, za to, čo zaznelo. Zdá sa mi, že ciele, ciele komisie sa uberajú e, v tom, aby sme sa čoraz viac zaoberali nedostatkom kvalifikácie, aby sme preorientovali naše vzdelávanie, ale zároveň je veľmi dôležité povedať si, že počas jedného predsedníctva je veľmi ťažké vstúpiť do autonómie politického rozhodovania, ktoré má každá krajina. Ale áno, na druhej strane tu je spoločné rozhodné presvedčenie, že takto treba spraviť. A chcem povedať ešte jednu vec, že som naozaj veľmi presvedčený, že s politickým impulzom a s politickým kapitálom, ktorý máme, a zároveň aj so skúsenostiami, ktorú má každá krajina, že ak nebude investovať do vzdelávania, tak sa ocitne v oblasti, ktorá bude v situácii, ktorá bude oveľa horšia než dnes. A myslím si, že ak chceme napredovať v oblasti vzdelávania, tak e, neviem, či to je pre nás, e, pre všetkých priorita. Pre náš výbor to je priorita, aj pre nás to je priorita, aj pre Európu je to priorita v oblasti vzdelávania a výchovy. Očakávam, že v čase, keď sa budú pripravovať rozpočty, tak naše, e, naše položky budú adekvátne odzrkadľovať tieto priority. Ale bez prostriedkov to nebudeme môcť realizovať. Veľmi pekne ďakujeme, to bola skutočne odvážna výpoveď. Tešíme sa na to a na vás, nie len na vás, ale aj na vašich kolegov. Pokiaľ ide o tú otvorenú koordináciu, to je vlastne východisko zo subsidiarity. Ministri vedia všetci, že to inak nejde, že je potrebné vzájomne spolupracovať, ale potom je potrebné zdvihnúť tú subsidiaritu a potom vlastne nie je možné spolupracovať Takže potom prichádza ku koordinácii, z ktorej sme my vyčlenení. A ten výsledok je, že títo naši občania sú z toho e, jednoducho vyčlenení. A tí občania to sme my. Keď tento proces, táto myšlienka e, boloňského procesu, keď by naozaj e, ovládla celý parlament, veľmi veľa problémov by bolo možné zvládnuť a nájsť k ním riešenie. Takže poďme, ideme pracovať. A aspoň v Nemecku to takto je. Otvorená koordinácia. To je samozrejme východisko, ale veľkou škodou je, že my sme z toho vynechaní. A bolo by veľmi rozumné, keby tí vládnúci, ktorí sú vo vláde, keby uvažovali nad tým, že vlastne aj našou pom- pomocou sa dostali tam, kde sú a že by bolo naozaj rozumné, keby ste veci presadzovali. Samozrejme, že pravdepodobne by bolo dobre aj smernicu nejakú v, tejto, v tomto slova zmysle vypracovať a nebolo by na škodu, keby sme sa vyberali touto cestou. Takže, vážený pán minister, chcela by som sa vám poďakovať v mene mnohých kolegov. Veľmi veľa kolegov tu je dnes popoludní prítomných a dúfame a prajeme vlastne vašej vláde, aby ste túto ťažkú tieto ťažké problémy, tú krízu prekonali a sme presvedčení a dúfame v to, že táto vaša zaangažovanosť bude pretrvávať aj počas ďalšieho predsedníctva a držíme vám palce. Ah, du bist ja da. Gott sei Dank. Mach's kurz. Ganz kurz. Ich habe schon gehofft, du kommst nicht. So, can we, uh, we should Mohli by sme teda prejsť k poslednému bodu dnešného programu? The last item is the draft budget 2011. Stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách rady Spravodajca je s nami, poprosím ho o krátky úvod do tejto témy a myslím si, že si prediskutujeme tieto veci aj neskôr. Myslím si, že tu máme dva procedurálne postupy. Prvý je nelegislatívne stanovisko, ktoré si prediskutujeme, to je jedna vec. O tom budeme hlasovať a paralelne s tým samozrejme by sme chceli aj individuálne pozmenujúce návrhy e, predložiť, pokiaľ ide o rozpočet a chceme to predložiť samozrejme výboru pre rozpočet. To sú dve rozličné veci, ktoré paralelne prebiehajú. A do 23. júla môžete predkladať pozmenujúce návrhy do 12. hodiny e, popoludní a 20. septembra budeme o tom hlasovať. Takže nech sa páči, pán Lockgard, stručne a jasne. Budem sa snažiť byť stručný. Budem sa snažiť byť stručný, pani predsednička. Budem hovoriť po dansky, pretože toto je veľmi odborná téma a je to prvý raz, kedy sa tomu venujem. Preto prepínam na iný jazyk. Ako viete, v decembri sme prijali novú zmluvu Máme nové rozpočtové pravidlá v dôsledku tohto. Og øh, min fornemmelse er jo desværre, at rådet er blevet øh, svære, at det bliver svære at danse med. Ako viete, rada má rozličné právomoci a bude to zložité pre nás, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu výsledkov. Ako viete, v období hospodárskej krízy sa veci sťažujú. Rada sa pokúša znižovať výdavky a nastoliť isté opatrenia, ktoré by mali zmysel. Takisto sú tu zmeny, ktoré navrhuje náš výbor. Rovnako tak Máme tradíciu spolupráce. V tejto tradícii budeme pokračovať, budeme postupovať smerom k spoločným záujmom a cieľom. A ak máme dosiahnuť naše ciele, musíme postupovať ďalej s takýmto postojom. Členské štáty 17. júna prijali stratégiu do roku 2020 s jasnými cieľmi v oblasti vzdelávania. Zdôraznili v ňom dôležitosť toho, aby sa realizovala táto stratégia. Návrhy výboru odrážajú ťažkosti, s ktorými sa v praxi táto realizácia stretne, vidíte, že na 7 nasledujúcich rokov sa nenavrhuje žiadne zvýšenie. A to bude pre vzdelávanie problém. Myslím si, že vzdelávanie potrebuje viac finančných prostriedkov. Preto budeme potrebovať nové návrhy a zdá sa, že Keď človek nemôže prekročiť obmedzený, vymedzený rámec 1500 znakov, ťažko sa mu vyjadruje stanovisko. Preto sa pokúšame vyslať jasný signál rozpočtovému výboru o tom, aké dôležité je pre nás vzdelávanie. Rovnako tak navrhujeme úpravy rozpočtu, lehotu sme stanovili na júl a mali by sme mať aj stretnutie s tieňovou spravodajkyňou a to v auguste na tému mlad, mládež a mobilita. Mládež a mobilita je hlavnou prioritou budúcoročného rozpočtu. Tento rok výbor pre kultúru sa pokúša zabezpečiť, aby táto priorita bola prioritou i tento rok. Musíme vykonať každý možný krok, aby sme zabezpečili napredovanie. Nenavrhujeme veľa zmien, ale zdá sa mi, že by sme mali sa snažiť zabezpečiť aspoň to, aby v rade bolo počuť náš hlas, hovoriaci o dôležitosti mládeže a vzdelávania, ktorý, a táto priorita je súčasťou agendy Európa do roku 2020. Okrem tohto programu máme aj iné mládežnické programy, ale potrebujeme viac finančných prostriedkov. Mám, máme Erasmus, Máme ďalšie programy rovnako dôležité aj pre mladých vedcov a výskumníkov v Európe. Ale ak chceme modernizovať európske univerzity, Úspech programu Erasmus bude závisieť od stavu univerzít, od toho, či sa budú uznávať diplomy v celej Európe, či sa budú uznávať jednotlivé kvalifikácie vnútroštátne na území celej Európy. Ľudia by mali mať zabezpečené, aby sa uznali všetky skúšky, zápočty, ktoré dosiahli počas programu Erasmus. Vzniká tu dialog medzi univerzitami a program Marie Curie podporuje ďalšie investície do vzdelávania a odbornej prípravy a do štúdia moderných pokrokových technológií. Nikdy nie je dostatočne zdôraznené, aká dôležitá je digitálna agenda a že komunikácia tu hrá veľmi dôležitú úlohu. Na toto nesmieme v návrhu zabúdať. Potrebujeme viac finančných prostriedkov, najmä v časoch krízy. Napríklad môžeme organizovať e, viac seminárov pre novinárov, a k tomu by sme mohli pripraviť pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Mali by sme zlepšiť koordináciu a toto všetko spomínam vo svojej správe. Musíme si uvedomiť, čo treba urobiť, aby bolo možné zvýšiť informovanosť občanov a spotrebiteľov. Záverom by som rád spomenul pilotné projekty, ktoré bude komisia vyhodnocovať. Teším sa na to vyhodnotenie a na spoluprácu s rozličnými tieňovými spravodajcami v tejto témy. Budem, budem, tém, budem mať stretnutie v Štrasburgu. Ďakujem. Ďakujem, pán Lokega. Ivo. Belet má slovo. Ďakujem. Som tieňovým spravodajcom a pokiaľ ide o túto, e, toto stanovisko k návrhu rozpočtu. A tento parlament e, dos, pristúpil k istému rozhodnutiu v marci v nadväznosti na rok 2011 a v podstate isté akčné kroky, ktoré sme plánovali pre mladých ľudí, to sú samozrejme každoročné plány, ako napríklad mláž akcií, akcii, kultúrne programy, špeciálna olimpiáda, Erasmus Mundus a tak ďalej a tak ďalej. Tie sme chceli presadzovať a teraz chcem počiarknúť jednu tému. Európa pre občanov. Europe for Citizens. V rozpočte, vo výbore pre rozpočet sa tieto výdavky skrátili o 28 miliónov. A, a predtým sa hovorilo, že to je priorita. Takže prečo k tomuto prišlo? Naozaj sme znepokojení tým, že sa takýmto spôsobom vlastne znížili tieto výdavky. Samozrejme, je nám jasné, že ten rozpočet je proste obmedzený. Bohužiaľ, neviem tie prieziska vyslovovať. Sidonia povedala, a teraz budem citovať v angličtine, napriek kapitola 1, ktorá sa tiež týka vzdelávania, úroveň implementácie, ktorá dosahuje 100% inštitucionálnu úroveň, to je vysoká. Návrh rozpočtu v roku 2011 sa zvýšil v oblasti e, záväzkov a toto je v protiklade. Dovolte mi, aby som zapracoval aj túto poznámku spravodajcu, spravodajkyne. Chcela vám pripomenúť, že je to mimoriadne dôležité, že skutočne by sme mali v podstate toto celkom jasne počiarknúť v našom stanovisku. A ešte jedna poznámka. Ide o tie špecifické um, právomoci, pokiaľ ide o šport. Samozrejme, že my sa nezaoberáme len kultúrou, ale aj športom. Tento športový program začína v roku 2001, nie až v roku 2012. A tieto prípravné aktivity, tie v podstate, pokiaľ ide o rozpočet, boli skrátené na 1 milión z 3 miliónov. A samozrejme, že by to malo potom istým spôsobom sa zvýšiť v roku 2012 a odrazu je to tu znížené. To predsa nie je logické. A potom ešte jedna detailná otázka, ale tá je tiež dôležitá, pretože keď hovoríme o Europorte, pán Lokegaard, ja si myslím, že toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá a že by mala byť správnym spôsobom s ňou zaobchádzané. Preto v podstate tie informácie médiám e, sa ten rozpočet sa skrátil z viac ako 6 miliónov na e, menej ako 5. A ja si naozaj myslím, že túto komunikáciu s médiami by sme mali zlepšiť a že by sme mali v tejto oblasti skutočne toho spraviť veľmi veľa a dúfam, že sa v tomto niečo spraví. E, takže nikto iný sa nehlasí o slovo. Dve pripomienky. E, je tam línika Use on the Move, to znamená mládež v pohybe Ide samozrejme o um, vzdelávanie mladých, um, ale nikde tam nenájdete vlastne takúto rozpočtovú linku, pokiaľ ide o mládež v pohybe a preto by bolo dobre, keby sme toto mohli zapracovať do našich programov. Ďalšia vec, pokiaľ ide o šport, máme ďaleko menej peňazí, ako sme mali predtým a my sme predsa s mluvou prepojení e, so športom, takže to nikto nevie v podstate pochopiť. Ja nie som takého názoru, že by sme mali vydávať viac finančných prostriedkov na médiá. Musím to povedať veľmi úprimne, pretože ja si naozaj myslím, že pokiaľ ide o médiá, to nie je otázka peňazí, ale ide skôr o to, ako to robíme. Nepotrebujeme viac peňazí, ale potrebujeme si uvedomiť, že ako to máme robiť. To znamená, že internet tam je, iné možnosti sú tam, čiže musíme rozmýšľať o tom skôr, ako dosiahnuť mladých ľudí. Ja si myslím, že tie peniaze sa môžu presunúť na iné činnosti. A som presvedčená, že Sidonia Elžbieta Ježedrevska je veľmi, veľmi rozumnou e, kolegyňou, ktorá skutočne sa o túto našu kapitolu stará, pokiaľ ide o rozpočet a bolo by veľmi dobre, keby sme jej dávali patričné informácie a, a, a v tom zmysle, ako sme hovorili proste. A máme samozrejme sedemročný program, hej, tam nemôžeme veci krátiť v rámci týchto 7 rokov, neviem, môžem, musíme sa na to pozerať, možno, že e, sú také oblasti, kde sa toho toľko neodčerpalo. Mali by sme byť kreatívni, mali by sme presunúť tie finančné prostriedky do tých oblastí, kde sa viac žiada ako tých 100%, ktoré tam máme. To sa týka vzdelávania mládeže, to sa týka občanov a samozrejme aj partnerstvo družo, družby miest. Ak toto začneme krátiť, tak to bolo už v podstate pred desiatimi rokmi, takéto tendencie boli a veľmi, veľmi sme sa proti tomu búrili. A pokiaľ ide o občianstvo, to je pri pani Redingovej, to je pod ňou. Prihlásil sa niekto ešte o slovo? Chcela by komisia niečo k tomuto povedať? Nie? Predsa len? Nech sa páči. Okay. <laughs> Uh, Stručná poznámka. Bolo tu niekoľko poznámok, ktoré nie sú uh, v rámci našej agendy, ako napríklad komunikácia a občianstvo. K športu, ktorý tu bol niekoľkokrát spomenutý, možno keď sa pozriete na návrh rozpočtu, ktorý pripravila komisia, šport je jediným, kedy komisia už teraz rátala s peniazmi už v roku 2000, na rok 2011. Ostatné komisia nechala, ostatné položky nechala otvorené, či budú pokračovať alebo nie. Takže toto jasne indikuje, že komisia sa snaží podporiť šport a je ochotná minúť naň viac, než sa pridelilo pôvodne. Dovolím si pripomenúť, že minulý rok komisia navrhla podobný, podobnú sumu a potom parlament ju zvýšil. Je to opäť náznak toho, že prikladáme dôležitosť športu, pripravujeme sa aj na rozpočet na rok 2012 a 2013, navrhujeme malé programy, ktoré, s ktorými sa čoskoro zoznámite. To je všetko. Ďakujem. Pán Fisos ako posledný rečník ak hovoríme o téme športu, športu, tak myslím si, že nie je úplne jasné, akú dôležitosť tomu prikladá komisia. V každom prípade e, vieme, že tomu prikladá dôležitosť parlament a nie komisia, takže snažíme sa zvyšiť rozpočet a týmto účelom. Takže mne sa zdá, že vlastne od takého nízkeho základu, ako ten, ktorý máme v súčasnosti, najmä keď hovoríme o športových kompetenciách v Lisabonskej zmluve, tak by bolo dobre vlastne označiť tento krok ako za absurdný naozaj je nejaká vyjadrená suma, ale jednoducho to nemôže byť len parlament, ktorý si myslí, že budeme vyvíjať úsilie pre navyšovanie tohoto úsilia. To naozaj musíme robiť všetci spoločne, to nemôže byť len parlament. Takže aj komisia musí musí v tomto smere niečo spraviť. E, Výbor pre šport, ktorý má nové kompetencie, musí v tomto smere niečo spraviť a mal by aj predstaviť nejaký projekt, projekt adekvátnych prostriedkov, tak aby sme dokázali realizovať naše ambície v oblasti športu. Ďakujem. Dovolím si pripomenúť, že prípravné aktivity a poznámky treba predložiť výboru oficiálnym spôsobom, aby mohli byť pripojené k správe pána Mortena Lokegarda ako pozmenujúce návrhy alebo pripomienky. Keďže ste to ešte neurobili, poprosím vás, Zoznamte sa aj s tým, čo si komisia myslí o týchto prípravných krokoch. Napríklad Južná Afrika, čo sa tam deje pre deti. Napríklad futbal je veľmi dobrá aktivita, vidíme to všetci a preto je dôležité navyšovať športové rozpočty. Tieto pilotné projekty, prípravné eh, programy, ak máte nejaké návrhy, treba ich predložiť oficiálne do 21. júla, to je lehota na predloženie týchto návrhov a v septembri, po tom, keď si všetci v lete oddychneme, sa budeme rozhodovať, čo s tým ďalej. Ďakujem, že ste boli takí struční. ďakujem tlmočníkom, ďakujem všetkým, že ste sa obmedzili na stručné príspevky. A teraz ešte pani Hannibal. Je mi ľúto, všetci chceme už odísť, ale ja som len chcela niekoľko poznámok k rozhodnutiam koordinátorov na strane 2, bod 3. Európska spolupráca pri odbornej príprave v učňovskom školstve. Ja si myslím, že toto nie je v poznámkach zo stretnutia. Mohli by sme to e, do zápisnice vložiť, aby to bolo všetko v poriadku. Ďalšia poznámka je na nasledujúcej strane, strana 3 ktorá sa týka správy z vlastnej novej iniciatívy a je to druhá časť úloha kultúry nových médií v EÚ v politike zahraničných vecí EÚ. Z anglického prekladu som pochopila, a anglickí kolegovia, ktorí tiež počúvali angličtinu, so mnou súhlasia, že vy ako predsednička a členka skupiny EPP si to vezmete za svoje a teraz tu vidíme, že to dostane skupina ALDE my sme to tak nepochopili, že takto sa koordinátori rozhodli na svojom stretnutí. Bola to chyba. Opravíme ju. Máte pravdu. Alde malo takúto požiadavku, videla som ju a bola som rada, že vzniesli takúto požiadavku. Ak by to neboli oni si vzali, bola by som to urobila ja ale keďže sú tam ľudia, ktorí chcú sa venovať tejto správe, ja ako predsednička nechcem kolegov zbaviť príležitosti pracovať na správach. Musíte to pochopiť. Bol to môj pôvodný návrh, moja iniciatíva, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa jasne vyjadrili k Európskej službe vonkajších činností, ako to budeme robiť, keď sa to založí. Preto som rada, že ALDE sa vložilo do veci, ale naozaj to nebol pôvodne nápad ALDE. Rada by som to bola dala niekomu inému, ale keďže oni vzniesli túto požiadavku, bola by som si to vzala sama, keby sa nikto nebol prihlásil. Myslím si, že treba e, vyhovieť, ak niekto sa iniciatívne sám prihlási o vypracovanie takéto správy. Myslel som, e, že jasne som sa vyjadrila, že liberáli už majú teraz dosť práce. Na budúce to možno bude GUE alebo ECR. Ak budú mať sami záujem o prácu, tak dostanú ju pridelenú. Myslím, že som sa vyjadrila jasne a liberáli s úsmevom to pochopili a prijali. Poprosím vás o pochopenie, že naozaj oni predložili túto požiadavku. Samozrejme, že každý môže prispieť svojim dielom a ja osobne tiež sa chystám. Je to teda v poriadku? A na to, čo ste druhé spomenuli, opravíme. V tomto prípade je schválenie rozhodnutí koordinátorov. Za nami, to, je, to bol bod 10, bod 11, rôzne otázky. Máme nejaké otázky? Nech sa páči. Možno by mohlo byť jednoduchšie, keby pri budúcom stretnutí sme, naozaj potrebujeme aj v stredu popoludní sa stretnúť. Na budúce len si to vyjasňujem. Uvidíme. Nestretávame sa preto, aby sme sa stretávali. Samozrejme, že naše stretnutia by mali byť čo najkračšie, to je, to je samozrejme jasné. Pozrieme si na to a zhustíme program tak, aby nemuseli sme sa stretnúť aj v stredu večer. Ďalš, ďalšie schôdze budú 13. a 14. júla. Možno teda 13. júla popoludní to nebude potrebné, uvidíme. A medzi tým všetko najlepšie vám prajem. Krásne prázdniny, uvidíme sa v júli. Ďakujem tlmočníkom, dovidenia.